We made that point... Kritéria stabilizačnej asociačnej dohody. My sme o tom opakovane hovorili bez toho, že by sme sa stretli s nejakou nadšenou reakciou nášho partnera. Takisto sme hovorili o naliehavej potrebe ústavnej reformy ktorá by mala vyústiť do vytvorenia súdržného inštitucionálneho systému a fungujúcich a nezávislých inštitúcií. V tomto kontexte potrebujeme silný a nezávislý parlamentný komponent. Jeho potreba bola zdôraznená. Takisto sme hovorili o implementácii rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva z decembra v prípade Sejdiči Vinči E, rozhodnutie súdu uvádza, že e, Súčasná ústava diskriminuje proti občanom, ktorí nie, nepatria k jednému z troch e, komponentov, pokiaľ ide o zloženie, o etnické zloženie Bosny a Hercegoviny. Dátum možnej implementácie ústavných zmien e, rozdelil e, orgány rozhodujúce o politike v Bosne a e, Hercegovine. Premiér súhlasil s tým názorom, že zrejme implementácia potrvá niekoľko týždňov, zatiaľ čo väčšina členov parlamentu e, bola skôr váhavejšia a 3. E, oktobra sa majú konať voľby. My sme zdôraznili, že je dôležité realizovať e, tieto zmeny ešte pred voľbami v oktobri. Pokiaľ ide o liberalizáciu vizového režimu, hovorili sme o dobrých výsledkoch v Bosne a Hercegovine a potrebe splniť všetky požiadavky. V čase našej návštevy sa Sarajevo pripravovalo na tretiu návštevu hodnotiaceho týmu komisie. Dve predchádzajúce misie komisie e, poskytli pozitívne hodnotenie. Toto je príklad, ktorý ukazuje, že keď politici konajú jednotne s cieľom dosiahnuť niečo pozitívne pre krajinu, je to možné. My sme ich vyzvali, aby použili rovnaký prístup aj v iných oblastiach zjednodušenie liberalizácie vizového režimu je pre krajinu veľmi živou témou a bola aj predmetom diskusí medzi delegáciou a zástupcami mimovládnych organizácií. Tieto organizácie vyslovili vážne obavy týkajúce sa udelenia režimu e, liberalizácie víz v Bosni a Hercegovine ešte pred e, voľbami, pretože podľa nich by mohli túto skutočnosť politické strany zneužiť na svoje účely. Hovorili sme aj o, o, o, o mechanizmoch e, zadržiavania uzvedčených e, zločincov. Okrem toho sme hovorili aj o ekonomických e, otázkach, Eh, je tu eh, prejavil sa nedostatok alebo neprítomnosť významnej ekonomickej reformy. Preto ani orgány, orgány neplnia všetky požiadavky programu MMF. Zdôraznili sme, že Bosna a Hercegovina musí uh, takisto vypracovať zákon o ščítaní ľudu, aby získala spolahlivé údaje. Moreover, and make it... E, je to dôležité z hľadiska riešenia dôležitých socioekonomických problémov. Pokiaľ ide o politickú situáciu, jasne sme poukázali na to, že e, nacionalistická retorika, ktorá sa stala súčasťou v verejnej rozpravy v Bosni a Hercegovine, jednoducho nie je kompatibilná s európskymi hodnotami. Dôrazne odsudzujeme všetky snahy o spochybnenie zvrchovanosti Bosny a Hercegoviny a vyjadrujeme plnú podporu HR e rozhodnutiu Európskeho súdu. Pokiaľ ide o voľby, o ktorých som hovoril, ktoré sa budú konať v oktobri tohto roku, e, vyzývame politické strany, aby sa správali zodpovedne a aby situá- nevyužívali situáciu na e, rozputávanie nacionalistických e, pocitov a emócií a E, takisto e, si myslíme, že e, je potrebné konať. Delegácia Bosny a Hercegoviny nebola jednotná, pokiaľ ide o negatívne politické ovzdušie v krajine. Bolo to úplne zrejme pri diskusii o spoločnom vyhlásení, keď zástupcovia strany Dodix chceli odstrániť všetky zmienky E, všetky HR, EUSR, Butmir. E, tento proces e, je e, dôležitý, pretože krajina predbežne nezaznamenala nejaké výraznejšie výsledky, ale Európsky parlament musí aj naďalej pokračovať v tomto dialogu, musí tak robiť aktívne, uvedomujúci, že konkrétne výsledky tejto činnosti možno sa nedosiahnu dosť rýchlo a preto je nevyhnutné využívať všetky možnosti stretnutia, konferencie a tak ďalej s cieľom vyzývať politikov Bosny a Hercegoviny a preukázať podporu Európskeho parlamentu pre ich európsku budúcnosť s tým však, že práve ich krajina a oni sami musia robiť všetko preto, aby splnili kritéria bez toho, že by boli nejakým spôsobom uprednostňovaní. A my e, sme vyslali veľmi jednotne e, toto posolstvo. Pán predseda, to je všetko. Ďakujem. Well, thank you very much. Now, Ms. Veľmi pekne ďakujem, pani Pak. Chcela by som len niečo doplniť, niekoľko slov. Uh, Zasadnutie v Sarajeve ukázalo, že v hlavách kolegov v parlamente sa vlastne nič nezmenilo. Ehm, žiaden sa nesnaží priblížiť sa názoru toho druhého, najmä čo sa týka otázky nového usporiadania, respektíve posilnenia štátu. Preto si myslím, že ešte máme pred sebou veľmi ťažké časy a určite to nebude vyriešené nadchádzajúcimi voľbami. Otázka, či uvoľnenie vízového režimu e, sa uskutoční pred e, voľbami alebo nie, je irrelevantná, pretože neexistuje žiadna alternatíva k existujúcim stranám a žiadna z týchto strán nechce za ani okročiť ďalej smerom k spoločnému postupu. Každý sa pokúša realizovať a presadiť svoje, svoje predstavy. Čiže takéto niečo ako kompromis, na čo sme zvyknutí a čo je potrebné v našej inštitúcii a čo by bolo potrebné aj tam, také niečo tam vôbec neexistuje. Hovorili sme s premiérom a možno povedať, že je skutočne dobrý predávajúci, vie sa dobre predať, ale nič, e, nič nerobí. To je problém. Ani len e, riaditeľov jednotlivých agentúr ešte nevymenovala. Bez nich predsa štát vôbec fungovať nemôže. Čiže myslím si, že v tomto smere by sme mali byť e, oveľa prísnejší. EÚ by mala byť oveľa prísnejšia voči vláde E, Spirič bol e, pred rokom u mňa, stiažoval sa, že medzinárodné spoločenstvo stále e, diskutuje a konzultuje veci len s vodcami z jednotlivých stran. Prečo by sme mali hovoriť s ním, keď je vlastne len predlženou rukou predsedu strany? Tak sa vedú rozhovory radšej rovno s predsedami. Takže vždy ste závisli od tých, ktorého tam niekto poslal a jednoducho Viete, že od 91. pravidelne navštevujem tento región, navštevujem Sarajevo a bola som sklamaná. Tento dobrý prístup politickej spolupráce vo veci uvoľnenia vízovej povinnosti, tam som myslela, že je naozaj e, možné e, takto postupovať, ale v ostatných oblastiach je to veľmi komplikované a po týchto nadchádzajúcich voľbách musíme byť oveľa prísnejší k vláde, ktorá z nich väziť a musíme ich upozorniť na to, že je absolútne nevyhnutné zreformovať ústavu. A tento prípad e, e, Finči e, ukázal, že tí, ktorí nie sú ani bosniaci, ani že sú teda tí iní tzv., e, že to nie je vyriešené v e, ústave. Ale z týchto ostatných, tzv. ostatných sa vždy stane štvrtý. Čiže všetky pozície sú rozdelené na tri, eh, že kto sú to tí ostatní. Potom máme eh, tam naozaj eh, desiatky a tisícky zmiešaných manželstiev a deti z týchto manželstiev ani nedokážu povedať, kto vlastne sú. Žijú v Bosne a Hercegovine, sú tam štátnymi občanmi, nie sú to predsa nejakí tí ostatní v vodzovkách. Takže poprosil by som, aby sme aj Lady Eštonovej a pánovi Filemu objasnili, že naozaj je tu v hre aj naša vierohodnosť, pokiaľ zlyháme v Bosne a Hercegovine? E, som si istý, že naši kolegovia v komisii aj v rade si toto všetko uvedomia. E, ďakujem, pán predseda. Zúčastnila som sa, teda bola som členkou delegácie. Rada by som zagratulovala pánovi Kukanovi za vedenie tejto delegácie a za túto komplikovanú situáciu, ktorú zvládol, lebo situácia v Bosne a Hercegovine je naozaj veľmi komplikovaná. Neexistuje tam um, politická vôľa v jednotlivých politických stranách e, vytvoriť štát na základe e, Daytonského dohovoru. Jednoducho nepostačuje to, e, tieto ustanovenia na konsolidáciu Bosny a Hercegoviny. Je tam ďalej tento problém s ústavnou reformou mm, žiaľ sa nevyrieši až do nadchádzajúcich volieb a potom e, ešte otázka, ako e, možno vôbec ohodnotiť voľby, na ktorých sa nemôže 6-7 obyvateľstva vôbec zúčastniť parlament, parlamenty vôbec nie sú pripravené sa k tomuto vyjadrovať. A okrem toho tam máme dočinenia s dramatickým rozpoltením e, občianskej spoločnosti a ozbrojených síl. Hovorili sme zástupcami mimovládnych organizácií a dokonca tvrdili, že by e, tie milície mali e, byť vlastne odstránené prechodne na toto obdobie volieb, čo je veľmi, veľmi zvláštne. Takže parlament a Európska únia tu eh, naozaj čelia veľkej výzve, ale tejto veľkej politickej výzve čelia najmä politické sily eh, Bosnia a Hercegovine. A je potrebné im poskytnúť určité stimuly, aby eh, sa dopracovali k skutočnému pokroku pri revidovaní svojej ústavy, aby e, bolo možné vytvoriť koherentný štát, ktorý nie je rozdelený do jednotlivých entít. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Solen. Ďakujem, pán predseda. Takisto by som chcela povedať niekoľko slov, pretože začiatkom februára skupina ALDE vyslala misiu do Bosny a Hercegoviny Navštívili sme Sarajevo aj Bania Luku a mali sme možnosť e, stretnúť sa s predstaviteľmi hlavných politických síl a zároveň s predstaviteľmi občianskej spoločnosti. Myslím si, že Daytonský tá dohoda bola veľmi dôležitá, veľmi dobrá, bola prijatá v roku 1995, ale myslím si, že v tejto etape, v ktorej sa nachádzame, by sme mali byť veľmi pragmatickí a mali by sme ju revidovať. Dôvodom je to, že politická zodpovednosť v krajine nie je v rukách politických síl danej krajiny, ale je skôr v rukách medzinárodného spoločenstva som si úplne istá, že to bráni ďalšiemu vývoju a ďalším reformám v tejto krajine. Vypočuli sme si všetky politické síly bez ohľadu na to, akú e, aký smer eh, zastupujú a dospeli sme k presvedčeniu, že pokiaľ sa politická zodpovednosť nezverí miestnym silám, bude pre politické sily veľmi ťažké požiadať eh, vysokého predstaviteľa o niečo, ale myslím si, že je potrebné, aby rozhodnutia robili oni sami. Preto, ak chceme, aby sa Bosna Hercegovina priblížila k Európe a naplnila svoje európske ašpirácie, je potrebné, aby sa zrušil úrad vysokého predstaviteľa. Zároveň však e, bezpečnostná situácia v krajine sa musí vnímať veľmi vážne a v tejto súvislosti sme si vypočuli na mnohých stretnutiach, že bezpečnostná situácia je predbežne pomerne krehká a z toho dôvodu by medzinárodná vojenská prítomnosť ešte v krajine mala zostať, ale vysoký predstaviteľ by mal odísť. A pokiaľ ide o, o občianskú spoločnosť. Myslím si, že aj toto, tu sa prejavuje istý negatívny vplyv Daytonu, pretože prostredníctvom Daytonu medzinárodné spoločenstvo vytvorilo taký systém, ktorý ako si e, vedie k rozdeleniu, k deliacim čiaram medzi ľuďmi, a ľudia sa nezapájajú do politického života, neumožňuje sa im zapájať do politického e, života. Je tu síce rozsudok Štrasburského súdu, ale potrvá to ešte nejaký čas, kým sa dosiahne to zmierenie a preto naša delegácia, keď počula, že najmä mladí ľudia, mladá generácia v tejto krajine, je silne rozdelená, navštevuje rozdielne školy, navzájom nekomunikuje. A toto vyvolalo naše obavy, hlavne pokiaľ by táto situácia mala pokračovať aj v úvodzovkách s pomocou medzinárodného spoločenstva a úradu vysokého predstaviteľa. E, myslíme si, že takýmto spôsobom krajina sa neposunie ďalej, ale naopak upadne e, dozadu. A pokiaľ ide o liberalizáciu víz, samozrejme ľudia, e, krajiny si to zasluhujú, ale musia plniť svoje povinnosti a my v Európskej únii e, by sme teda mali túto vízovú slobodu obyvateľom Bosny Hercegoviny umožniť. Ďakujem veľmi pekne, pani Boskut. Thank you, Chair. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcela poďakovať pánovi Kukanovi za jeho e, dobrý úvod a chcela by som položiť jednu otázku. Myslím si, že pani Pak veľmi jasne poukázala na to, že situácia v oblasti politických strán je v krajine pomerne zložitá. E, keď sme sa stretli s pánom Inskom, uviedol, že vznikla nová strana, strana e, filmového režisa, režiséra, ktorý získal Oscara. Myslím, že názov tejto strany je Naša strana a jej eh, členmi by mali byť rôzne subjekty, príslušníci zmiešaných manželstiev a tak ďalej a mala by táto strana sa posunúť smerom od nacionalizmu. Chcela som sa spýtať pána Kukana, či sa stretol aj s predstaviteľmi tejto novej strany a aké sú podľa neho výhliadky tejto novej strany pri nadchádzajúcich voľbách. Ďakujem. Ehm, pán Lunaček, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa týka našej politickej strany Maria Konedy bola, eh, pred, bola eh, mm, členkou delegácie, žiaľ dnes sa nemohla na našom zasadnutí zúčastniť. Čo ma zaujíma, to už spomínala aj pani eh, Pak a iní kolegovia, uh, táto viac než problematická situácia týkajúca sa ústavy. Môžem podporiť všetko to, čo už bolo povedané a síce, že Európsky parlament by mal vyvíjať tlak, respektíve podporovať pani pani Eštonovú, pána Füleho, aby sme e, skutočne ujasnili, že e, čo sa týka európskej perspektívy, tá je možná len s jasnou ústavou a nie je e, možné, aby tí ostatní v odzokách dostali vo všetkých orgánoch ďalšie kreslo, pretože toto by bolo ad absurdum. Takže musíme eh, podporovať takýto eh, vývoj, pretože bez toho to nepôjde. Čo by ma okrem toho zaujímalo, je odpoveď pána Kukana na eh, otázku pani kolegyne Boskurtovej. Zaujímalo by ma odpoveď pána Kukana aj na otázku pani Boskurtovej. So, Kukan, Ďakujem veľmi pekne, pán Kukan. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj kolegom za ich e, pripomienky. Môžem len vyjadriť súhlas s tým, čo povedala pani Pák a e, povedala to aj pani Lunaček. Pokiaľ e, my nemáme žiadnu inú možnosť iba pokračovať v dialogu a vystupovať razantnejšie po voľbách novej a vzniku novej vlády. Myslím si však, že homogénny, stabilný západný Balkán, vrátanie Bosny a Hercegoviny, to je to, čo potrebuje aj budúca stabilná Európska únia. A preto si myslím, že by sme mali byť trpezliví. Nie príliš trpezliví, ale tento typ dialogu by sa mal udržať aj v budúcnosti. Pokiaľ ide o to, čo povedala Kristýna na tému Daytonu, ja si myslím, že by sme tomu mali venovať vážnu pozornosť e, v našich diskusiách. E, niektorí politici aj niektoré mimovládne organizácie veľmi dôrazne tvrdili, že Daytonskú dohodu ste nám vnútili, že v danom čase bola vítaná, pretože priniesla mier, ale teraz potrebujeme niečo, čo by vzniklo znútra a, a keď tu je niečo také, medzinárodné spoločenstvo e, to e, nechce zmeniť. E, je pravda, že čas sa zmenil od podpisu Daytonskej dohody a že je potrebné uvažovať o jej budúcom plnení. A pokiaľ ide o, budúcom, o budúcnosti vysokého predstaviteľa, a e, tá slavná 5 plus 2, myslím si, že skutočne je tomu treba venovať pozornosť. A pokiaľ ide o tú novú stranu, ktorá sa volá naša stránka. E, s jej predstaviteľmi sme sa nestretli, nebolo to zaradené do programu našich rokovaní a pokiaľ ide o budúcnosť, je veľmi ťažko byť prorokom v politickom živote, ale povedal by som, že Doteraz nič nenasvedčuje tomu, že by táto strana mohla dosiahnuť výraznejší politický vplyv v politickom živote krajiny. Ale život ukáže. E, e, myslím, pán predseda, že som zareagoval na všetky pripomienky a ešte raz by som sa chcel poďakovať za tieto vystúpenia a myslím si, že skutočne delegácia fungovala veľmi efektívne. Pani Pak, nech sa páči. Ja som spravodajkynia pre Bosnu a Hercegovinu a preto e, musím ešte raz zasiahnuť e, do rozpravy. Takže e, čo Úplne jasne musíme e, vedieť nasledovné. Dayton bol základ e, vôbec vytvorenia tohto nového štátu, ale Daytonská dohoda môže byť zmenená. Nie nami. My e, tam nemusíme robiť vôbec nič. To je úloha strán v tomto regióne. Nikto im predsa nebráni v tom, aby urobili zo svojej krajiny krajinu, ktorá, kde sa dá vytvoriť dobrá vláda. Nič teda im nebudeme nanúcovať, nemôžeme nanúcovať. Bolo to jediné riešenie, ako vyriešiť eh, voľný. A teraz sú tam eh, teda eh, voľby chcú to riešiť, teda mm, asi, asi nie. Čiže mm, musíme byť iniciatívni. Boli sme za to, aby vysoký predstaviteľ um, odišiel, vlastne, že by mal odísť teda. Ale situácia je taká, že predpoklady pre jeho odchod, no, odchod ešte nie sú vytvorené. Chcem kolegyni povedať, e, že v tejto krajine by neexistoval spoločný pás, neexistovali by e, spoločné evidenčné čísla pre vozidla, neexistoval by spoločná zástava, neexistovala, e, neexistoval by spoločný minister obrany, ak by nebol ustanovený vysoký predstaviteľ. Politici v tejto krajine nedokázali takéto niečo presadiť. Čiže mal, e, mala tam táto funkcia a svoj zmysel. Áno, e, rád by opustil tento región, áno, mali by sme sa postarať o to, aby mohol čo najskôr odísť, ale to je záležitosť politikov e, v krajine. Ak sa splnia predpoklady 5 plus 2, e, môže odísť, ale nie sú splnené. A s predsedom e, parlamentu, s ktorým sme hovorili, teda e, tento nám povedal, že čo sa týka vízovej otázky, dali ste nám jasnú roadmap a dajte nám teda jasné pokyny, ako máme postupovať. A my sme mu odpovedali, máte predsa túto roadmap, ale vy sami vôbec neveríte, že je to roadmap, ktorú môžete a dokážete splniť. A chcem povedať ešte niečo. Um, rada by som každého varovala, uh, kto chce uh, čo len náznakom hovoriť o tom, že Bosna a Hercegovina nie je bezpečnou krajinou. To nie je pravda. Bosnia a Hercegovine je menej kriminality než v niektorých európskych štátoch. Po druhé, nedošlo tam k žiadnym vojnovým konfliktom, nedošlo tam k žiadnym uh, konfliktom medzi etnikami. Je však dobré, že e, skupina EUFOR, naše ozbrojené zložky sú e, tam nie, aby niekoho chránili, ale aby e, sme vyslali signál, že sa zaujímame o situáciu a o stav tam. Čiže mm, poprosím, aby sa nehovorilo o, o nebezpečnej situácii v tomto regióne, pretože táto neexistuje. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, e, zrejme si už uvedomujete, že táto diskusia poukázala na význam spomínaného štátu a vôbec toho regiónu. Ak Bosna Hercegovina e, je taký, taká spiaca krajina, tak aj všetky naše ďalšie projekty v tejto oblasti to pociťujú. Viacerí ste poukázali na to, že bola prijatá Daytonská dohoda s určitým cieľom a dnes sa zdá, že je akousi prekážkou ďalšieho e, rozvoja tohto štátu. Toto konštatovanie treba brať s rezervou. E, tie mm, tie misie, ktoré sú tam, nie sú e, stabilnými. Nechceme sa stať akými si oponentami dobrých úmyslov. Uh, Chcem sa poďakovať pánovi Kukanovi, aj e, pani Pak a takisto aj pánovi Albertinimu za ich úsilie. A títo traja by mali e, koncipovať list, ktorý bude obsahovať pripomienky, ktoré tu odzneli. Mal by byť adresovaný e, vysokému komisárovi a takisto aj komisárovi vysokej predstaviteľke EÚ a takisto aj komisárovi Flemu, aby aj oni boli na to upozornení. No a teraz by sme prešli na ďalší bod nášho programu a vyzveme spravodajcu Alexandra Graf Lambsdorfa. Ďakujem, pán predseda poprvý krát preberáme e, túto správu e, v, v novom funkčnom období e, tohto parlamentu. Tento výbor koncupoval pracovnú skupinu, ktorá vlastne je pridružená k valnému zhromaždeniu OSN a tam sú vlastne aj kolegovia z oblasti ľudských práv a správa by mala byť predkladaná rade, malo by to byť odporúčanie rady odporúčanie e, e, v rade e, a má sa vlastne týka toho, čo bude preberať valné zhromaždenie OSN na jesen tohto roku. My samozrejme sme zaangažovaní v dialógu s pracovnými skupinami rady a a opätovne som bol e, prizvený e, na účasť v práci pracovnej skupiny rady, aby, sme, e, aby som tam koncipoval závery, ku ktorým my za Európsky parlament sme dospeli. Existujú už také prvé črty toho návrhu z našej strany. A vlastne v podstate tá, táto správa sa delí do 8 častí. No a v podstate na šesť častí a e, e, samozrejme je tam zmienka o Lisabonskej e, zmluve, hovorí o úlohe Európskej únie v kontexte OSN. E, ďalšie e, kapitoly alebo časti hovoria e, vlastne o globál, globálnom riadení a správe, hovoria o bezpečnosti, rozvoji a, e, takisto aj o ľudských právach. E, e téma Európskej únie pri o, o, o OSM alebo v kontexte OSN čo sa pod tým skrýva, e, ako, akú, aký e, vlastne e, štatút bude mať v EÚ v zmysle Lisabonu. V kontexte OSN máme rotujúce predsednice, čo to znamená, že delegácie EÚ budú mať vlastne koordinačnú úlohu a to je z dôvodu rotujúceho predsedníctva. Zatiaľ sme vlastne nezostavili takúto, takéto zaskupenie za EÚ a a skutočne chceme toto mať nejak rozumne vyriešené. Rovnako sa to týka aj menovania do e, pozícií na úrovni OSN za EÚ. E, skutočne tam chceme e, da, dať hlavy dokopy za členské štáty, aby sme toto vyriešili. Tento rok je veľmi dôležitým pre OSN. Poprvé budú sa vlastne vyhodnocovať miliónové ciele a potom aj výsledky E, zmluvy o nešírení jadrových zbraní a potom vlastne bude zasadať komisia pre konsolidáciu e, e, mieru a sú ďalšie dôležité otázky, ktoré sa budú preberať na pôde OSN. Čo sa týka globálneho riadenia a správy, zdá sa nám, že DG20 a OSN eh, by mali eh, mať úzku, úzke prepojenie. Eh, G20 chce samozrejme prispieť, ale nemôžu nahrádzať váhu OSN. A vďaka tomu, že Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti, tá tak môžeme pristúpiť eh, k reforme Bezpečnostnej rady OSN a my vieme, že v rámci EÚ sú roztrieštené názory, ako k tejto reforme pristúpiť. Eh, eh, OSN navrhla novú štruktúru pri nakladaní s otázkami rodovej rovnosti, e, čo sa týka e, e, bezpečnosti a slobody. Tam vlastne by mala byť dohoda medzi EÚ a OSN a v podstate ide o to, že pri mierových misiách by sa malo spoločne postupovať, ale rozhodne je tam čo vylepšovať na spolupráci DPK, DPKO je skutočne zahltené prácou e, a bolo by dobre tematizovať jednotlivé a Rozhodne je to otázka, ktorej by sa mali venovať e, členské štáty. Peace Building Commission e, to je skutočne štruktúra, ktorá sa veľmi osvedčila a chceme posilniť jej úlohu. V oblasti e, e, rozvoja chcem sa vyslovene e, poďakovať členom výboru pre mm, výboru pre rozvoj a skutočne to, to sa úzko dotýka konferencií, na ktorej sa budú prehodzasovať mileniové ciele. Keď si spomínate počas nášho zasadnutia v New Yorku, každoročne tam chodíme a na jeseň sme diskutovali o tom, ktorý je najdôležitejší spomedzi miléniových cieľov. Naši, e, naši partnery v diskusii mm, sa e, neodvážili menovať ten jeden najhlavnejší v rámci miléniových cieľov, ale ako si e, vzýšlo z diskusie, že bod číslo 5, a to je zdravie matiek, ten by skutočne mal byť daný do popredia. Aj naša správa sa bude venovať venovať tej, tomuto, tomuto milenému cieľu predovšetkým. Čo sa týka aktivít v oblasti ľudských práv, tomu sa samozrejme vyjadroval výbor pre ľudské práva a je aj mm, konštelácia v rámci OSN, ktorá sa tomu venuje. Narazili sme na určitý problém e, pri stretnutí príslušnej konštelácie OSN a EÚ počas ich zasadnutia v Ženeve. Ale e, všetci si uvedomujú, že je to veľmi dôležitá otázka. My sme sa už vyjadrili e, v tom zmysle, že európska politika, e, ktorá sa snaží o zrušenie trestu smrti, je skutočne motor, ktorý ďalej napreduje. No a chcem poinformovať tých kolegov, ktorí zatiaľ si to neuvedomujú. E, novo menovaný e, e, zástupca OSN, ktorý pre otázku potierania násilia voči ženám a a v domácnostiach. Myslím si, že e, nominovaná e, kandidátka je veľmi dobrá a e, my to plne podporujeme. Sme veľmi radi, že Ban Ki-moon skutočne menoval Margot Dahlström do tohto postu. Čo sa týka klimati- klimati- klimatických zmien, my skutočne s napätím očakávame zasadnutie COP16 v decembri v Mexiku. Chcem sa poďakovať Jo Leinenovi, ktorý je predsedom eh, výboru pre životné prostredie, eh, ktorý vlastne rozoberal eh, túto otázku, zamyslel sa nad tým, ako skutočne docieliť to, že sa dosiahne na samite v Mexiku výsledok. A myslíme, že treba, aby sa viacej do toho zahrysla z OSN. Nechceme zač- zažiť obdobné fiasko ako v Kodani. Sme toho názoru, že toto je e, téma, ktorá e, si zaslúhuje e, čulú diskusiu a v zmysle Charty 2 členské štáty sú sú vlastne členmi, ktorí podpísali túto chartu. No a zajtra o 18. hodine je termín na predĺženie pozmeňovacích návrhov. Ďakujem. Ďakujem pekne.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 ja sa chcem e, poďakovať graf Amsdorfovi za odvedenú prácu, za to, že viedol delegáciu v New Yorku. Chcem sa ma poďakovať za prácu, ktorú odviedol pri koncipovaní odporúčaní a e, rezolúcie. A takisto aj všetku jeho prácu pri príprave na ďalšie e, valné zhromaždenie OSN. Myslím si, že návrh správy pokrýva prácu odvedenú nami, pokrýva to celé spektrum otázok, ktoré sa budú preberať na valnom zhromaždení. Myslím si, že ste to vynikajúce zosumarizovali v e, rezolúcii navrhovanom pánom Lambsdorfom. A takisto treba vyzvihnúť vynikajúci duch spolupráce medzi ním, týmto výborom a ostatnými zúčastnenými výbormi EP. No, ja by som chcela poukázať na pozmeňovacie návrhy, ktoré predložím. Mali by sme byť trošku konkrétnejší k otázke toho, že EU by malo vystupovať hlasovať v jednom boji, jedným hlasom. Práve v súvislosti s tým, že vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, mali by sme e, si vziať ponaučenie z e, Kodanskej konferencie o klimatických zmenách. A e, budem predkladať aj kompromisný pozmeňovací návrh, ktorý sa bude týkať mileniových cieľov. Zdá sa nám, že E, e, bol dosiahnutý raz, razatnejší pokrok len v niektorých mileniových cieľoch a v iných nie, ale milenové ciele treba vnímať ako balík cieľov a nie vytrhávať z kontextu len e, dva, tri z nich. Ak hovoríme o, o celkovom rámci, zdá sa nám, že Rada pre ľudské práva by mala byť posilnená na pôde OSN. E, No a napokon e, domnievam sa, že treba sa zmieniť v tej rezolúcii o novej e, e, rodovej architektúre v rámci OSN. A v tejto otázke by EU malo zohľovať výraznejšiu úlohu, ak v prípade v prípade oslav 10. výročia e, rezolúcie 1335. Yo también quiero unirme a la felicitación al, al señor Lambsdorff. Pán Mon. A ja by som chcel zagratulovať e, pánovi von Lambsdorffovi za vyváženú, dobrú e, správu. To, čo sa diskutovala 8. februára v texte je e, zahrnuté. Zahrnuté je tam aj, čo sa udialo v pracovných skupinách a v rámci OSN. Mám, takéto, mám také menšie pripomienky, zmeny, nie sú to nejaké obsahové zmeny. O istých veciach už hovoril pán Lambsdorff. Je potrebné jasne uh, konštatovať, aké sú uh, piliere, e, čo sa týka uh, bezpečnosti a mierotvorného procesu. Myslím si, že to uľahčí pochopenie textu. Čo by som tiež ešte privítala, síce zmienku o globálnom dohovore boj proti terorizmu, aj keď ja považujem e, text týkajúci sa terorizmu za dobrý, e, túto zmienku by som tam predsa len rád uviedol. A potom by som ešte chcela upozorniť na otázky dodržiavania ľudských práv, aby text aj v tejto pasáži e, bol striktnejší. Ďakujem pánovi von Lansdorfovi za veľmi komplexný, vyvážený text. Ďakujem teda ešte raz. Ďakujem pekne. Pani Lochbiller. Danke, Ďakujem, pán predseda. Ja sa chcem pripojiť k slovám vďaky adresovaným pánovi eh, Lambsdorfovi. Eh, chcela by som eh, sa vyjadriť k jednej zmene, ktorú navrhujem a síce k aspektu ochrany ľudských O Tam sa spomína, že EU v minulosti aj v súčasnosti sa silne zasadzuje v medzinárodných grémiách proti, teda za odstranenie trestu smrti a e, úspech je, myslím, že e, je stále menej krajín, kde sa ešte vykonáva e, trest smrti. Chcela by som navrhovať, aby sme nedoplňali stále tento zoznam mm, porušení ľudských práv, ale že by sme zdôraznili najmä týranie, mučenie Prečo? E, pretože je to úplne v rozpore mm, s hodnotami, za ktoré sa zasadzuje Európska únia za hodnoty, e, v rámci ktorých ide najmä o ochranu e, práv každého jednotlivca. Preto navrhujem zakomponovať do textu návrh, aby EÚ v medzinárodných grémiách aj v Rade pre ľudské práva sa vždy e, venovala najmä téme boja proti mučeniu. Tento rok je to dôležité aj z aktuálneho dôvodu pán Manfred Novák, osobitný splnomocnec pre boj e, proti e, mučeniu, e, končí svoj mandát a je veľmi dôležité, aby bol vyslaný z EÚ tento signál, že máme záujem o riešenie tejto témy, takže k tomuto by som rada predložila pozmeňovací návrh. Ďakujem. Ďakujem, pán Mauro má slovo. Presidente, eh, piena adesione al testo del collega Lambsdorff, eh, col quale mi... Ja plne, plne podporujem text pána eh, Lambsdorfa. Je to vynikajúci text, ale budem mať jeden pozmeňovací návrh, ktorý navrhne vypustiť čas textu. Je to tá časť, ktorá sa venuje odporúčaniam. Budem veľmi konkrétny. Zdá sa nám, že je to tam trošku vágne. Mali by sme to skonkretizovať. Ide o sídl, ide o kreslo EÚ v OSN a e, tam je uvedené, že to je náš dlhodobý cieľ. Dlhodobo nám trošku evokuje e, pohľad, že to nebude nikdy je, potom tam je uvedené, že e, má to byť dosiahnuto bez újmy na postavenie členských štátov na pôde OSN. O čo tu vlastne ide? Ak EÚ má mať kreslo v Bezpečnostnej rade OSN, tak potom prečo by mali mať členské štáty rovnakú váhu ich kresla ako kresla EÚ? E Chcem vypustiť e, túto časť textu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem tiež kolegom za ich e, milé slova. Mm, teším sa a so zaujímavým očakávam pozmeňovacie návrhy. Ja som presvedčený o tom, že sa dohodneme. E, pri niektorých e, bodoch okamžite si to odháknete v hlave, čo kolegyňa Lochpiller povedala je úplne jasné, bez problémov, môžeme sa na tom konsenzuálne dohodnúť. Čo spomínal kolega Mauro pred chvíľkou? Mm, áno, a ja by som eh, chcel, aby parlament eh, zaujal stanovisko k otázkam Bezpečnostnej rady. Myslím si, že ako politický orgán, ako inštitúcia Európskej únie, keď hovoríme na tému reformy OSN, Nemôžeme opomenúť e, ten, to jadro, e, e, vlastne to, čo robí z OSN OSN. Tí kolegovia, ktorí už na tejto problematike spolupracovali v poslednom legislatívnom období, napríklad pán kolega Milan Mon, vedia, že v minulosti sme podstatne detálnejšie a špecifickejšie, dokonca kontroverznejšie o tomto diskutovali. Ehm, najmä keď išlo o to, aký model máme si zavoliť, ako chceme bezpečnostnú radu konkrétne zreformovať. Bolo to aj z diskutované z aspektu rôznych politických rozdielov a bola to veľmi kontroverzná rozprava. Čo sme urobili tu po e, vstupe mm, Lisabonskej zmluvy do platnosti, e, sme opätovne vysokej predstaviteľke a našim e, členským štátom odporúčili, aby sme si spolu sadli, aby sme vypracovali spoločné stanovisko v tejto otázke, o ktorom bude možné potom hlasovať na generálnom zhromaždení. Myslím, že by bolo príliš málo, keby sme nepo nepovedali vôbec nič. Výzva e, členským štátom, pretože je to odporúčanie členským štátom, čiže výzva, aby sa vážne zaoberali touto témou a aby skutočne e, podnikli e, všetko preto, aby sa dosialo spoločné stanovisko. To je, myslím, niečo, na čom sa budeme môcť dohodnúť všetci. Takže ešte raz ďakujem za vaše priateľské slova. Som si istý, že budeme konsenzuálne ďalej diskutovať a že sa nám to podarí schváliť. Ďakujem. So... Ďakujem pekne. Ešte raz termín na predloženie pozmeňovacích návrhov je zajtra o 18. hodine. Postupíme ďalej v rámci nášho programu. E, bude to správa pani Lochbillera. Je to ustanovenie nástroja financovania spolupráce s industriálnymi krajinami. Pani Lochbiller, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. Vzhľadom na to, že sme preberali ICI e, e, plus na ostatnom zasadnutí AFET, e, v medzičase sme preberali s komisiou návrh stanoviska a mali sme aj ďalšie stretnutie s tieňovými spravodajcami výboru AFET podarilo sa nám dohodnúť e, na e, buď novej textácii alebo na vypustení niektorých častí navrhovaného textu. To je vysvetlenie, prečo máme pred sebou 8 pozmeňovacích návrhov. E, pochádzajú odo mňa ako od autorky tohto e, materiálu a sú odrazom konsenzu, ktorú sme dosiahli. Okrem týchto predložených pozmeňacích návrhov sme, nedo, sme nedostali žiadne ďalšie e, pozmeňovací návrh 21, tam sme len doplnili právny základ, potom máme návrh 22 kde e, pre, sme preberali otázku nového názvu tohto nástroja. To sme preberali na pôde tohto výboru. Samozrejme, názov nástroja nie je to najdôležitejšie, ale je rozumné mať nový názov, aby sme pokryli širší e, e, rámec predmetného nariadenia. Navrhujeme, aby sa to nazývalo nástroj na spoluprácu s krajinami, E, s krajinami Blízkeho východu, Ázie, Severnej a Južnej Ameriky a Južnej Afriky. E, e, spravodajca za INTA nesúhlasil s týmto novo navrhovaným názvom. Pozmeňujúci návrh 23, tu sa vlúdila technická chyba, redakčná chyba kde sa hovorilo o tom, že to nové nariadenie by malo podporovať hospodárskú spoluprácu, malo tam byť sociálno-ekonomická spolupráca. Okrem toho sme pridali spoluprácu v oblasti e, kultúry a, a, a akademických inštitúcií. Ďalej je dôležité e, poukázať na to, že v tomto pozmeňovacom návrhu e, rozlišujeme striktne medzi DCI. E, e, mali by sme sa zamerať na oficiálnu rozvojovú pomoc ODA a skutočne e, potom sú aj finančné prostriedky ktoré by sa mali vzťahovať na e, otázky e, spoločného záujmu, ale sú mimo ODA. E, v pozmeňovacom návrhu 24 sme mali v pôvodnom návrhu spoluprácu zameranú nad partnerov, ktorí majú podobné politické, hospodárske a inštitucionálne štruktúry a hodnoty. Ak sa však zamyslíme nad skupinu krajín, ktorí spadajú pod túto dohodu o partnerstve, partnerstve, tak skutočne e, v prípade niektorých z nich nemáme podobnú štruktúru a dokonca ani e, podobné hodnoty. Mám na mysli také hodnoty ako ľudské práva. Preto sme sa zhodli s komisiou v tom, že treba tento opis upraviť a znie takto. Spolupráca je zameraná na rozvoj vzťahov s partnerskými krajinami smerom k dosiahnutiu týchto cieľov, najmä zmierňovanie konfliktov a posilňovanie dialógu a e, zbližovania ďalej, e, spoločné uplatňovanie podpora podobných politických, hospodárskych a e, inštitucionálnych štruktúr a hodnot a ďalej zintenzívnenie výmen s dôležitými bilaterálnymi partnermi na Eh, multilaterálnych fórach a v celosvetovom meradle. Eh, eh, aj tu výbor INTA je odlišného názoru. Oni by chceli spolupracovať v tak v tako, to, tú spoluprácu form, formulovať v takej podobe, ktorá obsahuje viaceré podmienky, ktoré musia byť splnené. Pozmeňovací návrh 25 hovorí o rozšírenom rámci rozsahu dopadu tohto nástroje sme pridali ešte kultúrnu oblasť a ide tam o aktivity zamerané na zamedzenie zmeny klímy a na ekologické a sociálne udržateľné a čisté technológie e, a tak to má byť v prípade subjektov v spoločenstve a v partnerských krajinách. E, ďalší doplňujúci návrh 26 hovoríme o stimulácii dvojstredného obchodu investičných tokov a hospodárskych partnerstiev doplňame s osypitým zameraním na malé a stredné, stredne veľké podniky. To je v článku 4, bod 2, ďalej pozmenujúci návrh 27. Tam e, konkrétnejšie popisujeme e, podporu projektov spolupráce. Doplnili sme ešte oblasti ako šport a kultúra, energia z obnoviteľných zdrojov a potom aj otázky týkajúce sa e, ľudských práv. No a napokon e, v časti, ktorá sa týka financovania, tam ponechávame pôvodný text text e, e, upozorňujeme na tom, že v rámci zoznamu e, k rozpočtu 2007 až 2013 sú uvedené konkrétne projekty a s tými súhlasíme. Ďalej treba poukázať na to, že od roku 2013 ďalej E, je e, obdobie zatiaľ e, nedotknuté a tam musíme hľadať riešenia. Dohodli sme sa s s tieňovým spravodajcom Galerom z AFETu, že že skutočne nemali by sme prenášať eh, nejaké finančné zdroje z nástroja DC a ďalej odporúčam, eh, že naša, náš výbor by sa mal snažiť eh, komunikovať s Lady Ashton o, o, ohľadom tohto nástroja. Tento nástroj v oblasti zahraničného obdobia by mal eh, nadobudnúť novú podobu po roku 2013, nielen z hľadiska obsahovej, ale aj z hľadiska eh, finančného krytia. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúci. Eh, takýto konzultačný proces bude veľmi osožný. Pán Galer, máte slovo. Ich... Ďakujem, pán predseda. Chcel by som za EPP sa srdečne poďakovať kolegyni Lochbiller za mimoriadne konštruktívnu spoluprácu a tiež ďakujem komisii. Stretnutie, ktoré e, sa konalo, naozaj bolo veľmi plodné a dopracovali sme sa k, e, ku konsenzu. Kolegyňa to už spomínala a síce e, máme ešte stále jeden bod, na ktorý máme rôzny názor a síce je to oblasť ďalších dodatočných prostriedkov pre nové úlohy. Ehm, náš názor je eh, taký, že ak dôjde k transferu úloh z jedného nástroja ku eh, druhému, potom eh, musí tomu zodpovedajúc dôjsť aj k transferu prostriedkov. Čiže prostriedky budú presunuté tam, kde budú presunuté aj úlohy. Takže v tomto bode nemôžeme 128 súhlasiť, ale čo sa ostatného týka, sme spokojní ak by komisia v pléne ešte e, prednesla e, vyhlásenie e, ohľadne komitológie, potom by sme boli pripravení možno to aj stiahnuť. Takže ďakujem pekne. Thank you. Now, uh... Ďakujem, pán Pancelli. Presidente. Ďakujem, pán predseda. musím e, sa poďakovať spravodajkyni mene socialistov a demokratov za vykonanú prácu. Myslím si, že tá diskusia, ktorá tu odznela, bola veľmi pozitívna čo do jej výsledku a hlavne pozitívny postoj spravodajkyne e, veľmi uľahčil dosiahnutie dohody. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujeme ešte raz pani spravodajkyni za, za DG Relax. Máme tu e, zástupcu? Áno. Ďakujem, pán predseda. Komisia oceňuje prácu spravodajkyne. skutočne tá, ten dialog bol veľmi plodný a myslím si, že väčšinu pozmeňujúcich návrhov bude môcť komisia prijať. Samozrejme, bude to musieť ešte prediskutovať, ale v zásade s týmito návrhmi nemáme nejaké vážnejšie problémy. Samozrejme, ešte stále tu vystupuje otázka financovania. Opakujem, že my, e, ak sa dohodneme na cieľoch, budeme musieť nájsť aj riešenie. Domnievame sa, že o tejto otázke by sa malo rozhodovať v súlade s rozpočtovými pravidlami a e, rozpočtové e, prostriedky by sa mali vyčleniť práve v tomto e, rámci a e, myslím si, že bude možné nájsť riešenie v tejto otázke bez toho, že by bolo potrebné to riešiť legislatívnym aktom. Pokiaľ ide o pozmenujúci návrh týkajúci sa delegovaného aktu. E, myslím si, že v tomto smere prebehnú politické rokovania, už prebiehajú, budú pokračovať aj budúci týždeň. Samozrejme, je dôležité, aby sme my tento nástroj prijali čo možno najskôr, lebo... Budget pretože Rozpočet sa už teraz plní a musíme pokračovať v aktivitách, ktoré ste iniciovali a samozrejme bude potrebné pokračovať aj v ďalších aktivitách. Preto treba čo najskôr tejto veci dosiahnuť dohodu. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Nech sa páči, pán eh, Lochbiller, eh, pani eh, Lochbiller, máte slovo. Ďakujem vám za vašu veľmi konštruktívnu spoluprácu. Naozaj toho nemusím veľa dodať E, myslím si, že keď dôjde k hlasovaniu, budeme musieť e, samozrejme e, prihliadať aj na túto otázku. Ďakujem. Ďakujem. Týmto sa dostávame ďalej k správe Pavla Kovala, pána Kovala, ktorý bol vedúcim delegácie, ktorá pozorovala voľby na Ukrajine. Nech sa páči, pán Koval, máte slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Bol som vedúcim pozorovateľskej misie Európskeho parlamentu počas prezidentských volieb na Ukrajine. A to zúčastnili sme sa obidvoch kvôl eh, v v tejto súvislosti sme navštívili mnohé volebné stanice v Kieve, Lvovu aj ďalších, na ďalších miestach a Donecku napríklad. E, naše, výsledky našich pozorovaní sú súčasťou v, e, e, správy z medzinárodných pozorovateľských misií. Tieto voľby boli vyhodnotené na rozdiel od predchádzajúcich pozitívne. Myslím si, že by sme mali skutočne pozitívne hodnotiť priebeh týchto volie predovšetkým v kontexte, v kontexte iných volieb v ďalších post, v sovietských republikách e, e, tá skutočnosť, že sa konali dve kola volieb, sa vysoko cenila. Ukrajina patrí k malá krajina v posovietskej ére, ktorá e, dokázala e, konať dve kola e, prezidentských volieb s dodržaním potrebných podmienok. Myslím si, že to treba e, zdôrazniť, pretože ide o krajinu, ktorá sa ešte stále zbavuje E, nánosov e, totalitného režimu a kultúra slobodných volieb sa tu ešte len utvára. Myslím si však, že by sme nemali podceňovať ani nedostatky týchto volieb. Podľa mňa najväčším nedostatkom týchto volieb a doby, ktorá mu im predchádzala, sa týkal nedo- sa financovania tohto politického procesu, ako aj samotných volieb. Na základe rôznych rôznych e, dokumentov a e, rozhovorov sa domnievam, že je potrebné aj naďalej klásť dôraz e, udržia, udržaniu vysokého štandardu volieb, čo si vyžaduje prehodnotenie financovania v politickej oblasti na Ukrajine. Myslím si, že toto je nevyhnutné. Bez toho podľa mňa sa nedosiahne pokrok v ďalších voľbách na Ukrajine. Okrem toho by sme mali upriamiť pozornosť na menej závažné otázky, ktoré však napriek tomu vyvolali znepokojenie e, širokej verejnosti. Mám tu na mysli skôr korekcie volebného procesu počas jeho priebehu. Podľa e, medzinárodnej pozorovateľskej misie to však neovplyvnilo celkové výsledky volieb. Napriek tomu to malo vplyv na atmosféru, za akej sa konali voľby a za akej prebiehala volebná kampaň. Vysoká účasť na obidvoch kolách volieb je pozitívna e, a e, pri hodnoteniach sa táto skutočnosť nebrala dostatočne do úvahy, pritom e, táto skutočnosť odlišuje voľby na Ukrajine od volieb v krajinách EÚ a zrejme to odráža vysokú dôveru Ukrajincov v prezidentský úrad, pretože sa skutočne vo veľkom počte zúčastňujú volieb. Takisto e, to treba skombinovať s, e, s účinným odovzdaním moci. Toto, e, toto prebehlo na Ukrajine trocha lepšie než v iných eh, postsovietských republikách. Ale myslím si, že vzhľadom na vysokú účasť majú zvolení predstavitelia veľkú zodpovednosť, presne ako aj my máme zodpovednosť. A myslím si, že by sme mali v jej rámci vyhlásiť politiku otvorených dverí voči Ukrajine, pretože Ukrajina je skutočne európskym štátom, ktorý, keď splní isté podmienky, by mal dostať vyhliadky na e, vstup do EÚ. Samozrejme nie v blízkej budúcnosti. Myslím si, že e, v reakcii na vysokú dôveru v spôsob, akým sa konali voľby, by mal vyústiť do e, vyrokovania asociačnej dohody a mali by sme takto zareagovať na celú ukrajinskú spoločnosť, ktorá by sa mala stať čoraz väčšmi občianskou spoločnosťou s tým, že politický, e, proces demokratizácie by e, priviedol do účasti a do e, členstva v EÚ. My ako poslanci by sme mali sledovať cieľ e, zlepšenia e, tohto systému. Ak hovoríme o e, kontaktoch s spoločnosťou a ak prestaneme hovoriť v týchto vznešených termínoch integrácie, myslíme si, že práve zvýšenie slobody občanov by malo byť tým nástrojom, ktorý by umožnil roz, prijať rozhodnutie o uľahčení vízového režimu a jeho možnom, a možnom zrušení víz v budúcnosti. E, je to dôležité, e, ale kontakty s ukrajinskou spoločnosťou by mali pokračovať už dnes. A Posledná pripomienka sa týka e, spolupráce jednotlivých pozorovateľských misií počas volieb. Toto by malo platiť aj pre voľby v iných krajinách. Európsky parlament je jedinou inštitúciou EÚ, ktorá bola aktívne zastúpená na tejto misii a e, e, agentúra OBSE takisto, OBSE takisto vypracovali svoje hodnotenie a e, takisto misia e, tohto úradu pre ľudské práva je dôležitá pre vypracovanie záverov týkajúcich sa E, výsledkov volieb a ich prepojenia na spoločnosť. Tu ďakujeme veľvyslancovi Gačevinovi a vedúcemu tejto misie, ktorý sa pričinilo to, aby naše závery boli skutočne vieryhodné a aby boli dôležité a príjmané aj na Ukrajine. Myslím si, že by sme sa mohli zapojiť do rokovaní medzi štyrmi e, európskymi misiami e, z hľadiska zlepšenia ich spolupráce v budúcnosti e, v súčinnosti s vo vzájomnej súčinnosti. Ja som bol proti tomu, aby boli zástupcovia spoločenstva e, nezávislých štátov kooptovaní do hodnotiaceho týmu. Myslím si, že by to mali robiť tieto štyri európske inštitúcie, čo však nevylučuje možnú spoluprácu s, e, s z NŠ v budúcnosti. A nakoniec by som sa chcel poďakovať e, Štefanovi Vicnerovi, ako aj e, sekretariátu za ich e, spoluprácu. Všetci sme sa snažili o to, aby výsledky misie boli užitočné a prispeli k e, dosiahnutiu e, záverečných e, záverov tejto misie v Pán Peterle, ďakujem pekne, pán predseda. Súhlasím s tým, čo povedal vedúci našej misie. Zdá sa mi byť veľmi dôležité, že parlament venuje takúto pozornosť voľbám. Myslím si, že v Ukrajine sme naozaj mali e, veľmi dôležitú misiu. A skôr, než sme tam prišli, e, pozorovali sme určitú napätosť a polarizáciu v súvislosti so zmenami e, volebného zákona pred druhým kolom volieb. Keď E, teda čo sme potom e, videli e, na, v deň volieb, to môžem oceniť ako zvýšené volebné štandardy v Ukrajine. Je to pokrok v tejto oblasti. A teším sa, že hodnotenie našej misie bolo veľmi dobre a odíru a že sú teda veľmi podobné tieto hodnotenia Audir eh, tam eh, eh, zohral veľmi transparentnú a jasnú úlohu aj v prípade teda, že sa, zaujímal sa najmä o dodržiavanie a vytvorenie jednotných štandardov. Tieto voľby v Ukrajine E, samozrejme nezmenšujú e, potrebu našej väčšej pozornosti e, venovanej rozvoju tejto spoločnosti. Takže týmto by som svoj príspevok aj ukončil. Um, Ďakujem. Všetci sú presvedčení o tom, že Ukrajina je veľmi dôležitá krajina a že všetko, čo sa tam stane, má na nás priamy alebo nepriamy vplyv a preto je naozaj potrebné venovať pozornosť, čo sa v tomu, čo sa v tejto krajine deje. Dúfajme, že voľby priniesli vyššiu stabilitu na politickú scénu, že niektoré veci Eh, budú lepšie, než tomu bolo doteraz. Rozhodne dôjde k prehodnoteniu pozície Ukrajiny, ale to, čo ste povedali, samozrejme eh, berieme na vedomie. Pán Koval, chceli by ste eh, zareagovať? O záležitosti, pán predseda. Len dve veci, pán predseda. Zabudol som sa len dve veci, pán predseda. Zabudol som sa poďakovať eh, kolegom. Naozaj sme spolupracovali eh, vynikajúco a aj zajtra na eh, seminári, ktorý organizuje Výbor pre zahraničné záležitosti a delegáciu, a delegácia pre Ukrajinu. Tam budete mať možnosť oboznámiť sa s názorom odborníkov e, z Ukrajiny a predstaviteľov jednotlivých politických skupín. To je e, vlastne akési také závereč, taká záverečná e, udalosť našej pozorovateľskej misie a potom vo štvrtok inaugurácia prezidenta Janu Koviča. Tam bude tiež prítomná delegácia EP. Ďakujem. Our... Ďakujem. Takisto by som chcel upozorniť kolegov na seminár, ktorý sa bude konať zajtra medzi od 10. do jednej a do veľkej miery sa bude zameriavať na tie otázky, o ktorých sme tu dnes hovorili. Posledný bod nášho dopoludnia sa týka mikrofinančnej pomoci Ukrajine. Prosím eh, pána uh, Richarda Antonia Legutka o slovo. To, čo... He was not seated, yes, to sit. uh, thank you, Mr. Chairman. Uh... Ďakujem, pán predseda. Ako spravdajca sa domnievam, že výbor pre zahraničné veci by mal podporiť poskytnutie mikrofinančnej pomoci Ukrajine vzhľadom na obrovské dôsledky, ktoré na túto krajinu mala e, globálna ekonomická e, kríza. V roku 2009 klesol HDP o 15 Navrhuje sa e, pomoc vo výške 5 miliónov eur v podobe požičky, ktorej cieľom by malo byť prispieť k celkovej platovnej bilanci Ukrajiny ako aj k finan- externému financovaniu e, potrieb štátneho rozpočtu e, pod dohľadom MMF. Chcel by som takisto upozorniť, že E, okrem tejto e, sumy by e, ešte malo byť vyčlených 110 miliónov eur na základe rozhodnutia rady, ktoré sa, čo sa neplnilo. K správe bolo vypracovaných 8 pozmeňujúcich návrhov, ktorých cieľom je poprvé posilniť súdržnosť externej, externých akcií EÚ. Komisia e, na, pri viacerých príležitostiach e, e, navrhla kritéria, ktoré by mali splniť, ktoré by mala splniť Ukrajina. Každá pomoc z rozpočtu EÚ by mala byť v súlade s prioritami politiky EÚ vo vzťahu ku konkrétnym partnerským krajinám. Preto navrhujem, aby sa tu vniesla istá zmena, ktorá by zabezpečila, že tento systém je v súlade s agendou pridruženia Ukrajiny, ktorá bola e, odsúhlasená v novembri 2009 a vzťahujú sa na ňu pripomienky 1, 3, 5 a 6. Okrem toho, Eh, pomoc od EÚ by mala povzbudiť potrebné štrukturálne reformy, ktoré sú nevyhnutné pre eh, posilnenie vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou. Patrí sem politické pridruženie a hospodárska integrácia do EÚ. Okrem toho, s cieľom posilniť eh, pozitívnu kondicionalitu, chcel by som navrhnúť eh, prijatie eh, konkrétneho harmonogramu prepojeného na podmienky. Ich plnenie by sa malo vždy vyhodnotiť pred vykonaním platby a vzťahujú sa na to návrhy 6 a 7. Po tretie, bol, chcel by som zdôrazniť eh, nevyhnutnú podmienku úspešnosť akékoľvek pomoci a to je eh, konsenzus eh, ukrajinskej politickej elity a stabilita, ako aj politické reformy. Toho sa týka pozmeňujúci návrh 2. A po štvrté, myslím si, že je dôležité zabezpečiť, aby Európsky parlament bol riadne informovaní počas celého procesu implementácie čo platí tým viac, že legislatíva, ktorá má byť prijatá v riadnom legislatívnom procese, sa e, tu, toho týka. Vzťahujú sa na to návrhy 8 a 9. Teraz pár slov o harmonograme. E, vzhľadom na to, že INTA hlasuje o tejto veci 16. marca, je to gestorský výbor, chcel by som vás upozorniť, že musíme pracovať vo veľmi e, pod e, značným časovým tlakom a um, um, uzavierka na podávanie, um, udávanie na podávanie pozmeňujúcich návrhov je 18 hodín 13. marca, hlasovať sa bude 16. marca. Prepašte, 1. marca do 18. hodiny sa môžu podávať návrhy. Ďakujem veľmi pekne. E, buď máme dnes, buď máme príliš veľa času alebo málo času. Dnes tu nemáme kolegov z komisie, ktorí by sa vyjadrili v k tejto e, správe. Som si však istý, že tá komunikácia prebehne e, tak či onak. E, chcel by sa k tomu vyjadriť niektorý z kolegov. Ak nie, tak by som chcel ešte raz zopakovať to, čo povedal pán spravodajca. Pozmenujúce návrhy sa môžu podávať do 18. hodiny 1. marca a INTA bude hlasovať e, o správe 16. marca. Dnes popoludne začneme o 3. hodine, začneme vypočutím o Únii e, pre stredozemie. Hlasovať sa bude zhruba o štvrť, od štvrt na 5. Takže sami si urobíte svoje rozhodnutie.